Hello everyone, if you take your seats, then we can uh, start our meeting today. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Usadte sa prosím, aby sme mohli začať. No a na úvod dám slovo našim tlmočníkom, pretože chcú predniesť jedno oznámenie. Takže prosím, nasadte si slúchadlá. E, správa od tlmočníkov Náš protest trvá už 17 dní a vedenie neprejavilo snahu o riešenie konfliktu. Vzhľadom na to ukončíme tlmočenie presne o 12.30 bez možnosti, možnosti predloženia. Ďakujeme za pochopenie. Thank you for your announcement. Ďakujeme pekne. No a prvým dnešným bodom je je COP24 v Katoviciach v Polsku v decembri tohto roka. No a máme viacero spravodajcov a, a ja Odkedy eh, bola Parížska dohoda ratifikovaná, tak najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je implementácia národných záväzkov a pokračovanie eh, dynamiky. My sme v ostatných mesiacoch preukázali našu zhodu predtým príslušných balíčkov a nedávno balíčkom o čistej energii. Napriek týmto pozitívnym e, zmenám niektoré ambiciózne ciele dokonca tiež nezaručujú, že nepreznivé, nepreznivým dopadom sa vyhneme a preto chceme, aby komisia predložila svoju novú cestovnú mapu do roku 2050, túto jeseň, ktorá bude viesť k národným opatreniam a ich aktualizácii v roku 2020. Okrem našich interných aktivít a opatrení v rámci EÚ vyvíjame všetky sektory, aby prispeli k týmto spoločným snahám, hlavne morný sektor a rovnako treba urobiť a extrémne musíme pokračovať v našich snahách o zvýšenie financovania boja proti klimatickým zmenám EU musí zvýšiť svoju medzinárodnú úlohu a využívať klimatickú diplomáciu. Treba tiež venovať pozornosť neštátnym a mimovládnym aktérom. Toto sú všetko kľúčové body, ktoré sme zdôraznili v spoločnom návrhu uznesenia. Ja som si istá, že kolegovia doplnia ďalšie body a dôraz na to, čo by trebalo spraviť, čo by sme mali urobiť ako inštitúcia v rámci rokovaní v Katoviciach. Takže e, bez e, ďalšieho zdržiavania dám slovo kolegom a ako prvý Peter Líze. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne všetkým, ktorí pomohli pripraviť návrh uznesenia. No a dúfam, že tak ako v posledných rokoch budeme mať na plene veľkú e, podporu, vyšleme jasný signál rokovacím partnerom. Myslím, že máme jeden veľký problém, o ktorom hovorila aj predsedníčka. E, Paríž je veľký podkrok, ale príspevky, ktoré musia všetky partnery, tie prísluby, ktoré boli prijaté, nestačia na to, aby bol dosiahnutý cieľ dvoch stupňov. A preto ja osobne som skeptický, keď sa hovorí o 1,5 stupňa, ešte ten problém len prehlbujeme a prispievame k všeobecnej frustrácii, ochrana klímy stratí dynamiku a aby som bol veľmi rád, keby sme sa nám podarilo dosiahnuť cieľ 2 stupňov na konferencii v Bone som našich partnerov z iných častí sveta e, sa pýtal, aké úvahy sú u nich e, o prísluvo z Paríža a bohužiaľ výsledok bol veľmi veľkým sklamaním, pretože e, väčšina ľudí sa vôbec nevedela, o čom hovorím, pretože sa sústredia na prísluby z Paríža a tá diskusia o tom, že by sme mali prekročiť tieto prísluby tie podľa mojich znalosti neexistuje. A to je moja prvá otázka na komisiu. Má komisia nejaké informácie o tom, že v iných častiach sveta vybáhajú úvahy prekročiť mieru prísľubov z Paríža v posledných dní, dňoch rozhodnutiami o energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojoch a tiež téma cancellation v rámci ETS. Máme manevrovací priestor, môžeme prekročiť 40%, keď nájdeme partnerov, ktorý to urobia s nami spoločne, tak nám to pomôže, približiť sa cieľu 2%, ale tých partnerov ešte nevidím, no a to je najnaliehavejšia otázka na Európsku komisiu. Ešte krátka pripomienka uzneseniu v bode 2 na relatívne prominentnom mieste sa intenzívne hovorí o zmenách Arktíde. Neviem, či je dobré začínať takýmto bodom. Ja by som to možno skrátil. Uznesenie eh, orientová politicky na úvod, tak aby sme jasne povedali, o čo nám politicky na ďalšom kop ide. Ďalšia vec, hovoríme opätovne veľmi jasne o úlohe dopravy ja som rád, že bol prijatý podnet EPP, že bohužiaľ, e, že v sektore dopravy emisie neklesajú, kde sa hovorí o leteckej doprave. Na ICAO beží v týchto dňoch dôležitá diskusia a ja by som chcel vyzvať komisiu, ale aj radu, aby sme celkom jasne povedali, že nejaké zjemňovanie v porovnaní s Korzia, aby to bolo menej ambiciozne ako doteraz, nemôže byť akceptované. No a za každých podmienok prís, budeme trvať na príslove e, komisie, že ETS v rámci EÚ si ostať zachované. No a ja e, žiadam, aby zastupcovia komisie a rady, rada neviem, či tu je prítomná, ale rada má istú povinnosť, my nebudeme akceptovať, aby systém ETS EU bol obetovaný ničomu inému. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Líze. A slovo teraz zostáva pán Lajnen. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja tiež COP24 vnímam ako skúšku pre Svetové eh, spoločenstvo v Paríži všetci podpísali klimatickú dohodu a teraz ide o eh, dodržiavanie pravidel. Ja vidím, že sme ďaleko vzdialení od cieľa dvoch stupňov. S kolegom Petrom Lízom sektorový lízov, by som povedal, že 2% je záväzok a jedna postupne aj cieľ. Tak je to uvedené v tom uznesení. Máme záväzok ostať pod hranicou 2 stupňov a máme cieľ 1,5 stupňa dosiahnuť. To bude veľmi ťažké, to vieme. Tiež nepokladám za zlé uviesť na úvod Arktidu, pretože to je príklad tej katastrofy, ktorá prichádza a bude dva tiež hovorí o tom, že teplota v Arktíde rastie dvojnásobným ten, tempom ako vo zvyšku sveta. A keď sa Arktída roztopí, tak to bude mať dopady na celý svet. Včera prijali správu o klimatickej diplomácii. Mal by to byť nástroj EÚ s partnermi vo svete vybudovať globálnu koalíciu. USA momentálne nie sú na našej strane a dúfame, že jedného dňa sa to zmení. Vidíme, ako pán Trump skáče včera, deti ešte izolovanie vo väzeniach, kde už zase s rodičmi, takže niečo sa tam môže zmeniť ešte. A myslím, že dnes v Bruseli máme trio EU, Kanada, Čína. Možno by nám komisia mohla povedať, eh, čo to stretnutie dnes a zajtra eh, z ohľadu na Katovice malo priniesť. Uznesení celkom jasne hovoríme, že vlády nestačia, potrebujeme mimovládne a nevládne organizácie, čiže regionálna, lokálna úroveň, samozrejme hospodárstvo, veda, občianská spoločnosť, ochrana klímy, musí byť súčasťou všetkých eh, politík, obchodnej politiky, rozvojovej politiky, a zajtra SVČ v Bruseli usporiada rokovanie o súvisle slosti medzi klimatickými zmenami a krízami a vojnami vo svete. Čiže EU musí zohrávať aktívnu úlohu pri prevencii konfliktov. My to už naznačili, chceme dlhodobú stratégiu. A klimatická stratégia musí byť orientovaná na budúcnosť pre vedu, hospodárstvo v Európe, no a e, v rámci dialogov v Berlíne išlo aj o to, ako vládnuť sociálne zmeny. Nechceme nejaké zanedbané regióny v Európe, chceme zapojiť všetky regióny, uholné, automobilový sektor, štruktúrálne fondy EÚ a ďalšie prostriedky musíme za, za, zapojiť na to, aby tento proces transformácie bol ekologický, ale aj e, sociálny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Gebrandy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja súhlasím s mnohým, čo bolo povedané, čo dal Jo, ja jednu vec by som chcel zdôrazniť. Často sa hovorí o parížských cieľoch. To vidím inak. Ja myslím, že limit 2 stupne to je čiara, ktorú nemáme prekročiť. Čím ďalej ostaneme na tejto línie, tým lepšie, tým menšie dopady to bude mať na klimatické zmeny. Takže čím bližšie zostaneme cieľa 1,5 stupňa, tým lepšie. Dúfam, že ľudia možno nestratia dôveru, keď eh, budeme zdôrazňovať 1,5 eh, stupňa. Myslím, že je dobré pomôcť ľuďom, aby si uvedomili, aká naliehavá je situácia v boji proti klimatickým zmenám, pretože čas, ktorý nás zostáva na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa, je veľmi obmedzený. Druhá vec, eh, hm, kedy sme ukončili najväčšie rokovania s radou tento týždeň a to eh, viedlo k poznámke komisára Kaneteho, že môžeme zvýšiť NDC na 45% namiesto minimálne 40 tak to je veľmi pozitívny signál, ktorý Európa ukazuje zvyšku sveta, že už pred zverejnením správy IPCC sme ochotní zvýšiť vlastný príspevok. Je dôležitá vec, ale súčasne som sklamaný, všeobecným prístupom členských štátov eh, v rámci rokovaní o eh, klimatických nariadeniach a energetickom balíčku. A ich eh, prístup je veľmi minimalistický, nie je to boj proti klimatickým zmenám, ale je to v všeobecnom prístupe o tom, čo je minimum, čo musíme urobiť, čo sme povinni urobiť. A to vedie nie len k cieľom, ktoré nie sú dostatočne ambiciozne, ale tiež to vedie k dostatočnému záväznému systému. A to je veľmi vážny problém. Zdá sa, že členské štáty nie sú ochotné zavádzať sa nejakým právne záväzným záväzkom, keď neefektívne doteraz pracovali. Takže to je moja pripomienka. Naše dve záverečné poznámky. Stratégia 15 je veľmi dôležitá. A môže to byť zbytečná stratégia, bude to viesť k cieľu, že v roku 2050 budeme mať nulové emisie budeme musieť prejsť na no, dokonca ešte negatívne emisie nad rámec toho a dúfam, že členské štáty sa k tomu zaviažujú, pretože v balíčku energetického riadenia ďalej dúfam, že my ako EÚ, že sa nám podarí že sa nám lepšie záväzky o medzinárodnom financovaní stále nemáme automatizovaný systém, kde plníme klimatický fond a chceme klimatickou diplomáciu a inými prostriedkami presvedčiť zvytok sveta, že musia sledovať náš príklad vrátanie rozvojových krajín, tak musíme prijať silnejší záväzok našej, našich finančných záväzkov. Ďakujem pekne. A teraz pán Eichhout. Ďakujem pekne, predsednička. Na úvod by som rád poďakoval všetkým eh, spoluautorom uznesenia v tomto Myslím, že to je dobrý základ diskusie. si vieme, COP24 v Katoviciach bude veľmi dôležitý. Je to rok revízie predtým, než hm, skutočne začne. Je to rok, keď medzinárodní partnery sa zaviazali, že budú reagovať na správu IPCC 1,5 stupňa, čo bude vydané začiatkom októbra. Takže je tu množstvo vecí a myslím, že to bude kľúčový kop a je kľúčové, aby Európa prišla pripravená lepšie. A to je aj podľa tejto, tohto uznesenia, aby som rád položil pár otázok aj komisii, pretože to je kľúčové pre proces, ktorý môžeme očakávať v druhej polovici tohto roka pretože je naplánovaných veľa zasadnutí, takže ja, mňa by zaujímalo, ako komisia očakáva, ako komisia uh, zvýši, zvýši vlastné NDC. Ja, že komisár Kanete eh, povedal, že komisár Kanete povedal, že môžeme ísť na hranicu 45%, bude to oficiálne navrhnuté, alebo je to len vyjadrenie eh, pre publikum, alebo čaká nás ešte nejaký oficiálny návrh uskutoční sa stretnutia v Bangkoku, oktobri 1,5 stupňa vydané a toto na Petra Lízeho samozrejme hovoríme o limite, aby sme zostali pod hranicou 2 stupňov a ešte lepšie pod hranicou 1,5 stupňa, to je v Parískej dohode, to, to sa musíme snažiť. A nedá sa povedať, že neuvádzame to tam, je to ratifikované to musíme urobiť, zostať pod hranicou 2% a potenciálne snažiť sa ostať pod hranicou 1,5 stupňa. Vieme, že e, správa IPCC ukáže, že dopady klimatických zmien e, sú rozdielne e, medzi 1,5 stupňa a 2 stupňami. No a takže je to zásadný rozdiel a to je tiež niečo. A otázka na komisiu je, Viem, že nemôžete dať všetky odpovede na tom, ako zareagujete Európa, ale viem, že komisia plánuje cestovnú mapu 2050 novembri a ja očakávam, eh, že tam je prepojenie na eh, cieľ na postupňa a aký budú vyššie ambície. Niektoré krajiny to už žiadajú. Eh, Holandsko žiada minus 55% do roku 2030 a už tento týždeň Merkelová Macron ktorí sa stretávajú, videli spoločné vyhlásenie, hovorili o eurozóne a utečencoch, ale tiež povedali, že chcú, aby Európa zvýšila svoje ambície na COP 24. Eh, Takže ako komisia zaistí, aby sa to stalo, aby sme tieto veci zrealizovali, pretože myslím, že to je skutočne zásadné. Takže teším sa na komisiu, že tam trochu objasnia, ako vidia, že budúci rok vyvíjať od Katovic. No a e, ďalej letecký priemysel. E, sme Cimplanského Siano a vieme, že tu je veľký problém, veľká otázka o tom, či EÚ môže si udržať ETS. Takže čo plánuje komisia, aby sa zaistilo, že komisia e, ako EÚ, ale aj všetky členské štáty no, výhradu, keď Košia pôjde tým smerom, ako sa zdá teraz, že byť globálnym usmernením a že to je pre všetky medzinárodné lety a pre, vieme, že pre ICAO medzinárodné flaty, lety sú aj v rámci EÚ a vnútro EÚ a to Európska únia nemôže nikdy akceptovať, že dám veľmi jasné vyjadrenie, ako komisia zaistí, aby členské štáty toto zaistili v rámci rokovaní Korsia na ICAO. Ďakujeme, <clears throat> že ste nadnesli túto tému. Požiadame, aby komisia na našu žiadosť príslušne konala. have another other um, co-sponsors other co-sponsors on my list but they are not here uh, so now I open Teraz dávam priestor k ďalším rečníkom. Slovo má pani Konečná. Uh, Ďakujem. Pohovorím v mene kolegyne Torec, ktorá tu dnes nie je, tak prečítam, čo napísala. Návrh uznesenia uznáva úspechy kopov 22-23, výsledky záverov dialogu do roku 2018. Tento dialog je globálny proces konštruktívnych diskusí a návrhov prednesených vládami, mimovládkami, organizáciami, koalíciami. Avšak hlavný problém je ten, že moc energetických korporácií je určujúcim faktorom. Práve preto nepokročíme v boji proti klimatickým zmenám. Počas COP24 bude potrebné trvať na úlohe žien v boji proti klimatickým zmenám. Minulý rok sa prijal prvý rodový plán. Problém je v tom, že tento plán nezohľadnil úlohu žien a ich e, dôstojnej participácie správa prírodných zdrojov, tu je úloha žien rozhodujúca. Rojodový plán prijatý na COP23 tieto požiadavky e, nezohľadnil. Toto viedlo k politickým protestom, ktoré zorganizovali predstavitelia viacerých organizácií e, na celom kontinente. Zastúpenie environmentálnych a klimatických aktivistov na poslednom kope bol minimálny to ukazuje, že problém je systémový. Potrebujeme e, zmenu ekonomického systému a spôsobu života. Počas COP23 Európska dohoda o emisiách sa dosiahla to, čo sa plánovalo až na, do roku 2020 po ratifikácii u Spojeného kráľovstva a Polska. A tu sa vytvorilo druhé obdobie záväzkov z Kyoto. 2013 až 20 a e, spájanie emisí 20 s ohľadom e, voči roku 1990. Bolo to však minimum, my sme potrebovali viac e, ambícií, ale ako vždy EÚ všetko ponechala na budúci rok. Zopakujeme to, ten istý scenár, ktorý bol v Katoviciach. Nesmieme zabudnúť na to, že e, treba bojovať e, v, nielen v inštitúciách, potrebujeme ľudí e, v domácnostiach, aby každodenne bojovali proti hladu, zamier a sociálnu spravodlivosť. Mestá sú rozhodujúce pre boj proti e, klimatickým zmenám. Priekopníkmi sú Madrid a Barcelona. Musíme ísť vzorom na COP24 zo strany miest. Nech sa na rozhodnutiach práve zúčastňujú mesta, potrebujú autonómiu, podporu a financovanie. Nemôžeme robiť sľuby, k znižovaniu emisí, pričom tajne podsúvame dohody o voľnom obchode, e, pričom lokálne ekonomiky sa nediverzifikujú. V tomto ohľade treba byť úprimný. Chcem povedať, že vás, vám chceme poďakovať za ten prvý pozitívny krok včera ráno keď sa prijalo spoločné uznesenie s AFETom. Chceme tu poďakovať každému, kto sa e, zúčastnil na, týchto, na tomto dokumente. Pre nás je to totiž veľmi dôležité. takisto pre našu budúcu prácu. Ďakujem. Teraz pán Cooper, správodajca za e, výbor e, regionov to ku COP24. Ďakujem, vážení poslanci. Ďakujem za príležitosť e, prezentovať stanovisko výboru regionov. Vítame váš návrh uznesenia i prijatú správu úlohe regionov EÚ pri implementácii Parížskej dohody zdôraznenie úlohy miestnych samozpráv v boji proti klimatickým zmenám. Lokálne zložky sú zodpovedné za implementáciu 70 opatrení znižovania na dopadov klimatických zmien. Keď neplnia úlohy národné vlády, tak mesta a regióny sa ujímajú vedenia od Paríža naozaj narastol význam miestnych samozpráv v Bone minulý rok pri spustení dialogu, takisto záväzky e, z Bonu voči e, Fidži. Je na čase, aby sa uznala táto viacúrovňová forma e, participácie a riadenia, riadenia klimatických zmien. Nedávne dohodnuté hodnoty sú krokom vpred sú však nie ešte na úrovni požadovanej na dosiahnutie parížských klimatických cieľov. Bez partnerstva medzi miernymi a národnými vládami i tieto ciele sa len ťažko dosiahnu. Národné záväzky sú hlboko pod 0,2 alebo dokonca pod 1,5 Potrebujeme systém lokálnych príspevkov, ktoré doplnia národné e, záväzky. Kroky na zníženie tých dopadov na národnej úrovni to sa nemeria, neuznáva, nepodporuje, nehodnotí. Ale tieto lokálne kroky môžu byť najdôležitejšími krokmi zo všetkých, kde je potom rozdiel medzi úspechom a zlyhaním. Preto chceme rámec transparentnosti, odhodlané e, akcie na e, menších než národných úrovniach. Ten dialog je dôležitý pre e, územné samozprávy, dáva nám dobrú možnosť prezentovať naše ambície. Takisto feedback, ktorý e, poskytujeme, pomôže tvárniť budúcnosť politických iniciatív. Dialóg však nie je monológom, potrebujeme komunikovať oboma smermi. Chceme, aby nás počuli, ale chceme, aby nám aj odpovedali. Chceme integrovať výsledky i do záverečného textu COP24. Spolupráca a inkluzívnosť sú časťou riešenia. Je dôležité, aby EÚ sa priamo demokraticky angažovala. Takisto iní e, účastníci nad rámec strán. Je rozhodujúce, aby sme hovorili jedným hlasom. Ako volení členovia sme vašimi partnermi a chceme svet robiť lepším. Ako zástupca Spojeného kráľovstva e, jasne deklarujem, že Brexit a dúfam, že nie Brexit by sme mali spolupracovať a dosiahnuť naše záväzky uhlíkovej redukcie. Musíme byť úpremní, pretože e, chceme, aby Spojené kráľovstvo nezaostalo. Ak bude len e, ponechané na seba samého, nebude môcť zmysluplne prispieť Môžeme síce opustiť ako Spojené kráľovstvo EÚ, ale nemôžeme opustiť planétu. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte dva rečníci, ale buďte prosím struční. Musíme prejsť ďalšiemu bodu. Vonku čakajú hostia. Pani Višnevská. Ďakujem pekne dámy a páni. Veľmi ma teší, že klimatické, z, z, klimatický summit sa odohrá v Katoviciach. Chcem vás len e, pozvať do Slieska, kam vás len pozývam. Pozrite sa, ako u nás vyzerá trvalo udržateľný rozvoj, ktorý máme ako cieľ. Parížské ciele vnímame všetci ako veľký úspech, ale ako sme dospeli k Parížu, už Dokonca sme tam ani nezapísali dekarbonizáciu viazanie emisí CO2 v tejto oblasti. Poľská e, delegácia bola veľmi aktívna. Ministerstvo životného prostredia napríklad. Teraz k samotnému návrhu uznesenia Chcem, aby Európska komisia mala stratégiu pre priemysel s nulovými emisiami. Pre mňa je to pochybné, či by to mohlo e, výjsť. Naše riešenia nikto nekopíruje. E, Parížské dohody boli dvoch dôležité. Tu, keď sa škrtla dekarbonizácia, no a musím povedať, že e, hospodárstvo bez emisí, keby to robila len Európska únia, veľa to ne, neovplyvní. My produkujeme len 10 celosvetových emisí CO2. Redukovať jednostranne to nemá veľký význam. A po tretie môžem povedať, tento cieľ nemôžno dosiahnuť beť veľkých hospodárskych nákladov. Aj v Polsku, v Sliesku to platí. Radi sa e, vás privítam ako hostitelia. V zmysle Parížskej dohody prinesiem, predložím pozmeňujúce návrhy. Chceme vyváženosť medzi emisiami a aj možnosťami viazania, ukladania. Túto vyváženosť by sme mali používať ako rozumný prístup. A ešte posledná veta. V Katoviciach sa summit uskutoční. Parlament tu súhlasil s rokovaniami energetickej e, únie a preto si myslím, že by sme mohli E, sledovať takéto riešenie. Vítajte ešte raz teda v Katoviciach. Určite sú tu ďalší, ktorí by chceli rečniť, ale čakajú nás už hostia na ďalšiu tému. Teraz komisia, ale naozaj veľmi stručne s odpovediami. Pán Medos. Budeme pokračovať neskôr. Takisto pani Gutalant. Nie, je to len vy, nie si to len vy, pán Balc, ktorý nedostane priestor. Nech sa páči, vítame uznesenie parlamentu pre Katovice a rozprávu dnešného rána. Jedna z tej správy a 1,2 kroky na všetkých úrovniach k eh, redukcii emisí je excelentné. Nielen, že máme tu e, včera zverejnenú verejnú stratégiu po vestníku, ale tiež celo, celoeurópska stratégia riadenia. To ukazuje, ako by mala vyzerať zmysluplná domáca legislatíva. Dnes ráno súdny dvor e, rozhodol e, Potrebujeme právne základy, ale nestačí, ak bude konať len Európa. Komisár Kaniete dnes hovorí s čínskymi kolegami, s Kanadianmi, ktorí rozvíjajú systém eh, ceno, oceňovania eh, redukcií uhlíka. Sú tu i ďalší, treba konať oveľa viac. Kaniete pracuje s Kanadou, Čínou, s pacifickými krajinami. A ako povedal e, pán Leinen, zajtra bude dôležité stretnutie s pani Mogherini, v, zastupcovia Indie i ďalší. Môj generálny riaditeľ takisto bol v Číne a delili sme, podelili sme sa o skúsenosti Európa sa musí e, tým zaoberať, musí robiť viac. Toto je jeden z tých prvkov, na ktorom pracujeme a ďalšie prvky sú tu na finalizáciu pravidiel, aby sme mali transparentnosť, porovnateľnosť. Na tom tvrdo pracujeme i na finančných aspektoch, aby finančné kroky sa v parížskom kontexte splnili Spomenula sa stratégia do polovice storočia, e, správa o, o prepoje... Vy ste sa pán Eichhout pýtali na prepojenie s tou správou o 1,2 takisto kroky miestnych samozpráv či jednotlivcov. Bez nich nemáme šancu získať 1,5 stupňa Kľúčové ambície sú rozhodujúce. Tu komisia chce kolektívny krok k týmto cieľom, aby sa zvýšili. Musie prispieť všetky sektory a k poznámka pána Lízeho a pána Ajkaho, tak IKAU. Budeme vás informovať e, e, výboru e, členské krajiny takisto sa zaujímajú Parlament jasne hovoril o množstve e, tém. Vy ste sa pýtali, čo sa udeje. Ja môžem hovoriť len za minulosť. V situáciách, kde medzinárodné e, pravidlá, kde sa európska legislatíva líši, boli tu procedurálne výhrady uznávajúc úlohu Európskeho parlamentu a rady pri e, zmenách nášho práva externí aktéry bez e, nášho súhlasu parlamentu a rady nemôžu meniť naše zákonodárstvo. Takto tú situáciu chápem a myslím si, že to beriete na vedomie. A záverečný bod, pán Eichhout, národné záväzky. Pán Gebrandis spomenul legislatíva, na ktorej sme sa dohodli, by mala priniesť 45-percentnú e, redukciu. To je začiatok procesu. Tu sa naznačilo, čo sa má urobiť a pokiaľ ide o predošlý bod, Európsky parlament a rada výrazne participujú na problematike, čo vlastne robíme na konci tohto procesu. Ďakujem. Well, That... Ďakujem tým sa končí náš bod to, ku COP24. Ja chcem uh, privítať nášho naš, hostia, pána Solheima, výkonného riaditeľa uh, environmentálneho programu. Vy ste uh, už po dva roky uh, predstaviteľom po Parížskej dohode vzhľadom na význam vašej E, organizácie pre boj proti klimatickým zmenám, náš výbor sa vždy snažil o úzke vzťahy e, s UNEP. Pokiaľ ide o klimatické samity, sme s vami vždy participovali a tešíme sa na plodné diskusie. Viacero príležitostí bolo tento rok politické fórum o trvalo udržateľnom rozvoji a neskôr na KAP 24 v Achatoviciach. Pre nás je dôležité vidieť perspektívy, podobne ako UNEP pri globálnych vývojových tendenciách na klimatickej scéne. Hovorili sme tu už o e, našom e, dialogu, ktorý prebieha. Principiálne závery sa očakávajú na konci roka, takisto čakáme na publikáciu IPCC 1,5-percentnej e správy a otázka klimatických financií, to je ďalší dôležitý rámec, veľká téma prechodu k celosvetovej obehovej ekonomike. Veľmi sa teda tešíme na vaše názory v tejto veci, na vaše názory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 častokrát eh, spôsobené tým, že sa podarilo znížiť mieru výskytu rôznych chorob, ale pokiaľ sa nám podarí znížiť znečistenie tak, sa nám podarí tiež lepšie bojovať proti klimatickým zmenám. A v mnohých mestách je silné hnutie, ktoré sa snaží o zníženie znečistenie, teda navrhujem, aby sme našli e, lepšiu retoriku, aby sme lepšie hovorili ako v minulosti, aby sme boli pozitívnejší, aby sme e, náš jazyk približili občanom a aby sme sa sústredili tiež na boj proti znečisteniu. A teraz mi dovolte, aby som povedal pár slov o tých hlavných oblastiach, v ktorých sa musíme angažovať a chceme bojovať proti klimatickým zmenám. Prvom je energetika, potrebujeme energetickú transformáciu, ktorá už začala, ktorá však postupuje príliš pomaly. V roku 2017 sme prvýkrát vyrobili viac elektrickej energie zo solárnych zdrojov ako z ďalších typov zdrojov. Musíme ale túto energetickú transformáciu urýchliť. 50 tejto zmeny vzniklo teda v Číne. Ďalšia veľká časť je vďaka Indii. Čiže Európa má v týchto dvoch krajinách eh, veľkých spojencov. Dôležitú zmenu v energetickom mixe eh, má za sebou Dánsko alebo Nemecko, čiže sme na správnej ceste. Avšak eh, musíme tieto zmeny urýchliť nejakým spôsobom. Spojené kráľovstvo bolo lídrom priemyslovej ener- eh, pardon, priemyselnej revolúcie a teraz opustilo uhlie. E, v súčasnosti teda uhlie predstavuje len 2 britského energetického mixu a do budúcna by to malo zmiznúť úplne. Čiže to znamená, že je to veľký úspech. Pokiaľ ide o tento fakt, že sa to dá v Spojenom kráľovstve, tak sa to potom dá aj inde zrealizovať. V Spojenom kráľovstve sa využíva napríklad zemný plyn, a mix ďalších zdrojov energie. Je tu teda celá skupina krajín, ktoré idú pozitívnym príkladom a my by sme sa mali postarať o to, aby sme sa týmto inšpirovali a takisto aj ďalšie časti sveta, aby sa inšpirovali a išli rýchlejšie. Ďalšou dôležitou oblasťou je chladenie. To znamená, že podstatnú časť energie spotrebovávame práve na chladenie. Poisťovne napríklad v Norsku zaviedli veľmi progresívny model a povedali mi, že pokiaľ tá teplota v Norsku je minus 5 stupňov, tak tak ide skôr o chladenie ako kúrenie. Prečo to je tak? Pretože všetky zariadenia v dome produkujú energiu, aj samotní obyvateľia produkujú energiu, čiže to znamená, že musíme chlabiť aj, chladiť, aj keď je vonku pod nulou. A v Indii, ja som tam bola, bol pred dvoma týždňami, tam bolo 45 stupňov a stredná trieda bude chcieť mať chladenie, nejakú klimatizáciu, zatiaľ je to síce vzácne, ale my si musíme uvedomiť, že čím viac bude rásť životná úroveň v Indii, tým viacej e, týchto ľudí bude chcieť mať klimatizáciu vo svojich domoch. Čiže na to by bolo potrebné mať obrovské množstvo energie, aby sa to zabezpečilo aby tá klimatizácia mohla byť poskytnutá všetkým. V každom prípade tieto technológie sú k dispozícii, sú to technológie, ktoré dokážu vyrobiť veľmi účinne energiu. Máme tu aj partnerov, ako je napríklad Medzinárodná energetická agentúra, ktorá sa zaoberá práve spôsobom chladenia. Je to Aliancia pre čisté chladenie. By som chcel pripomenúť, aj Montrealský protokol, ktorý je tiež relevantný. Nám sa podarilo sa v týchto oblastiach angažovať veľmi úspešným spôsobom. Podarilo sa nám potierať negatívne dopady do budúcna aby eh, tieto chladice technológie nemali toľko negatívnych dopadov. A tie technológie, ktoré chceme používať do budúcna, chceme, aby boli oveľa úspešnejšie z hľadiska spotreby energie. Ja si myslím, že pokiaľ by chladenie bolo technologicky účinné, tak by sa nám podarilo znížiť oteplovanie planéty o pol stupňa. To je veľmi dôležitý poznatok, pokiaľ sa nám podarí v Európe opustiť ten tradičný spôsob chladenia. Energetika je teda prvou oblasťou, na ktorú sa musíme v Katoviciach zamerať, ale predovšetkým je dôležité, aby sme prijali úplne konkrétne kroky v našom reálnom živote. A to nie len v Európe, ale aj v zvyšku sveta. Vo Francúzsku som bol na zahájení celosvetovej aliancie, boli tam zastupcovia z celého sveta a to je veľká príležitosť dostať solárnu energiu do mixu na pozíciu, ktorú si zaslúži napríklad eh, krajiny v Afrike a tak ďalej kde nie sú stále sústavy. Tam je to napríklad veľmi významným riešením. Afrika môže využívať solárnu energiu bez toho, že by musela najprv prejsť cestou uhlia alebo plynu a až potom sa dostať k obnoviteľným zdrojom energie. Čiže energia je kritický sektor. Ďalším kritickým sektorom je využitie pôdy a lesníctvo 30 totižto klimatických zmien e, sú spôsobené práve negatívnymi dopadmi či vytíňania lesov alebo poľnohospodárstvom. Takisto vysúšanie mokradí má na to vplyv. O tom sa hovorilo napríklad už medzi obidvoma kongami že tam je taká oblasť, kde je veľmi veľa uhlíku, ktorý zodpovedá celoročným najmu objemu vypustenia CO2. Ide o rašeliniská, ktoré sú celé roky kultivované a pritom majú takýto negatívny dopad. Tieto rašeliniská, myslím, že raz budú vypálené tak eh, ak sa takto stane, tak to bude naozaj veľmi vážne. Európska únia nie je partnerom, ale je to naozaj veľmi vzdialená časť Konga, teda alebo vzhľadom na obidve Konga, alebo potom máte aj Indonéziu, ktorá má oveľa viacej skúseností v oblasti hospodárenia s rašeliniskami. Tam môže pomôcť Európska únia takisto. Politika v tejto oblasti pomáha veľmi. Brazília obmedzila rýchlosť odlesňovania svojho územia 70 až 80 a niektorí kritici hovoria, že sa to zase zvýši. Ale ten rýchly pokles odlesňovania pred niekoľkými rokmi po ňom nasledoval taký mierny nárast deforestácie, ale Teraz táto deforestácia opäť klesá. Ja si myslím, že to je vynikajúci výsledok. Je to krajina e, plnej e, politickej paralýze, veľká kríza, nikto e, netuší, kto bude prezidentom po voľbách v októbri, no a politický boj je, zatiaľ nie je násilný, ale je veľmi tvrdý, no a skutočne kde to bude tým smerom antideforestácie. Mm, no to je vynikajúci signál. Keď nie sú záruky, v budúcnosti, že Brazília ako zase to, čo môže urobiť. No a je to jednoduché eh, rozhodnutie Indonézia. Indonézia prijala všetky zákony, ktoré sme chceli, ani Greenpeace nenašiel žiadne problémy. Všetko robili, podporili to, podporila to vláda, všetky veľké spoločnosti Indonézii, Sir, Singapúre, všetky spoločnosti povedali, že budú pokračovať v deforestácii. No a prečo to tak je? Ja myslím, že to je kvôli tomu, na lokálnej úrovni je veľmi, e, sú veľmi malé stimuly na dodržiavanie zákonov. E, na ktoré zvolenie treba peniaze a jeden zo spôsobov, ako dostať je dať ústupky e, firmám. No a lokálne, lokálne politické hospodárstvo nezohľadňuje celkú situáciu v krajine. No našou snahou musí byť e, podporiť dodržiavanie práva a zákonov, ale súčasne aj zmeniť lokálne hospodárstvo, aby ľudia mali nejaký prospech z ochrany lesov, ak ľudia uvidia, že ich život sa zlepší, ochrana lesov, tak to budú robiať, robiť. No a keď lokálni obyvateľe chránia nejaký národný park alebo les, všade vo svete je to najlepšou zárukou na ochranu. Brazília je veľmi úspešná. Zapájanie rôznych indianských kmeňov v Indonézii veľké systémy s veľkými investormi BNB Paribas chcú vypracovať s inými partnermi investičné systémy do polnohospodárstva v Indonézii a iných krajinách. Cieľom je zaistiť, že pestujúci produkujúci palmový olej budú mať iné možnosti. No a ten potenciál je tu veľký ale samozrejme štát, ktorý implementuje zákony, vytvára lokálne hospodárstvo, cestou preto. no a Európska únia a Európa môžu poskytnúť zdroje a pomoc. Mohla by to byť súkromné investície, súkromné prostriedky, ale aj nejaké verejné prostriedky môžu pomôcť pri dosahovaní zien, ak mi umožníte veľký zdroj finančných prostriedkov, to sú to je systém ETS. je to príjmu od roku 2020 a to je vynikajúce. Letecký priemysel v budúcnosti má výhľady na rast. Možno len 50 miliónov Indov bolo v lietadle v živote. No a Číne CEO hovorí, že 400 miliónov Číňanov bolo v lietadle. A to znamená, že miliarda nebolo. No a je tu veľké možnosti, aby letový priemysel prispel veľkou mierou k do systému ETS. No a magazíny, že sa v nich uvádzate eh, boli orangutány, krásne úrazky z brazovského pralesa. Takže to robia, ale my potrebujeme dobrý systém a tie prostriedky museli veľké zmeny, nielen malé projekty. A na záver mi dovolte dodať ešte pár vecí. Plasty, to je momentálne najväčšia environmentálna otázka. Úžasný pokrok. Iniciatíva Európskej únie je veľký krok. No a súčasne uh, eh, premiér dnes je prislúbil veľkú zmenu, no a samozrejme nie je možné, že to schovalo v Veľkej Británii. Nikto sa nemôže postaviť a povedať, že to nemôže urobiť. Takže dobre je, že to rovnakým smerom spojí to súvisť aj s životným prostredím, obehové hospodárstvo, oveľa lepšie pre klimatické eh, klímu a životné prostredie. Všetky plasty musíme recyklovať. No a No už neviem, či máte kontrakt na násobne použiteľné. No, flaše áno, existujú. Bankomaty na vodu. Dá sa to zmeniť. A to je výborné, že to máte na programe. No a je to súčasťou proti klimatickým zmenám a ďalej potrebujeme Číňa bude hostiť konferenciu o biodiverzite a bude to také dôležité pre biodiverzitu ako Paris Walker pre klímu. Ja som sa včera zúčastnil zasadnutia medzi EU a Čínou s tým sa čínskymi lídrami a vznikla veľmi dobrá dynamika. Číne sa uskutočne globálne podujatia, ale potrebujú podporu Európy. No a je to historická vec, je tu nízka, nízke politické líderstvo z Washingtonu, tak Brusel, Európa a Peking. Ich podpora je kľúčová. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za veľmi komplexnú správu To, čo sa deje v týchto politikách, kolegyne, kolegovia. Kto sa chce uvedať slova? Leinen, Gerbrandy, pán Leinen ako prvý. Áno, Erika, my sa poznáme už veľmi dlho. Gratulujeme. A ďakujeme za vašu angažovanosť. Myslím, že to je skutočne špička. NEP. Riaditeľe boli vždy veľmi angažovaní, no a to potrebujeme. No a či nie na čase, aby UNEP sa zmenil z programu na agentúru OSN. Ale vy ste hovorili o kľúčových otázkach ktoré nás všetky znepokojujú. Ste o budúcnosti na tejto planete. No a to je veľmi dôležité hovoriť o tom. Náš program Planeta bez znečistenia mu tiež potrebujeme uh, nájsť vysvetlenie, aby to pochopili v každom regióne, v každej dedine, prečo je to pre nich dobré. No, aby som to povedal stručne, tak eh, je nám to príliš pomaly. Dnes sme hovorili o uznesení pre Katovice a petovne je to príliš pomaly. Ale technológie existujú, niekedy financovanie transformácie, pomalé, zelené financovanie, možno by ste mohli povedať niečo k tomu, vo svete je veľa peňazí, ale čo urobiť na zlepšenie zeleného financovania. No a druhá pripomienka je o adaptácii. Než je nedaleko Luxemburska. Nikdy sme nemali tornáda a za posledné 4 týždne trikrát sa tam objavili, takže adaptácia dôležitá. To je niečo pre UNEP, zmeny, dezertifikácia. Čo robíte v oblasti adaptácie? Ďakujem pekne. Ďakujem pán Balco. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa budem snažiť vyjadriť eh, sa čo, na, čo najstručnejšie. Nemáme totiž veľa času. Prvá otázka, čo sa týka Parížskej dohody, existujú nejaké právne eh, záväzné záväzky pár Gerbrandy hovoril, už nie sú úplne záväzné. Ja som položil otázku pánu Kanetemu a spýtal som sa, ako USA alebo ako prinútiť USA k zodpovednosti, ako môžeme môžeme USA vzať na zodpovednosť. Nie je možné ďalej mnohí, ktorí veľmi bojujú proti zmenám klímy, považujú 2 stupne za príliš nízke. My zodpovedná za 10 emisí, keď európska emisia príjme len záväzok, ktoré sú nevyhnutné len na 1,5 stupňa, tak potom si neuvedomujeme zodpovednosť členských štátov, ktoré zohľadňujú a musia zohľadniť aj iné veci. Nie len život, ochranu životného prostredia, ale aj ďalšie veci. Ja myslím, že keď sa nám podarí dosiahnuť tých 2 stupne, tak sme už prispeli dostatočne a myslím, že globálne bude stačiť. A ešte niečo je zaujímavé, čo hovoril pán riaditeľ. Musíme pozitívne hovoriť o ochrane klímy. Nemusíme hovoriť eh, nehnutne o zodpovednosti a hororových scenároch, my musíme byť pozitívni. To je vo všeobecnosti pravda, ale nemôžeme aké to bolo krásne. Eh, Južnej Indii s zelenou energiou, keby sme všade ukazovali, ako dobre funguje veterná energia, ako dobre to mm, funguje, to je zlá ilúzia, pretože existujú danosti, ktoré sa nezmenia. V južnej Indii je veľa slnka, vietor je v Severnej Európe, nedajú sa používať všetky technológie všade. Nemôžeme vzbudzovať vlastne nádeje. Ešte niečo ja si veľmi vážim. Nemecko pre obnoviteľné zdroje energie, ale všetci vieme, že stavajú veľa veterných elektrární, pretože aj hospodársky sú k tomu zaviazaní. Ďakujem. A teraz pán Gerbrandy. Ďakujem pekne, predsedníčka. Ďakujem pekne, pán Solheim, za to, že ste prišli. Je veľmi zaujímavé vypočuť si prehľad toho, čo teraz sa robíte momentálne. Vy ste sa správne zamerali na klimatické zmeny ja s vami úplne súhlasím, že sme nájsť technologické riešenia pre klimatické zmeny. Napríklad eh, uholného múzea z Kentucky je zaražajúci a tak s tým úplne súhlasím. Avšak eh, mám dve otázky. Poprvé by ste hovorili o Trumpovi, ale ja si myslím, že Trump nie je dôvodom problémov v USA je výsledok väčšieho hnutia, a jednoducho nedokážu riešiť tie veľké environmentálne výzvy, ktorým čelia. Takže nemyslím, že skutočne si myslia, že environmentálne zmeny nie sú problém, ale zatvárajú predtým oči a nemyslia na tento problém a hľadajú politické riešenia, ktoré sú len veľmi krátkodobé, ale v konečnom dôsledku prehlbia problémy, v ktorých sa nachádzame. Takže moja otázka je, čo môžeme urobiť v tejto veci. Myslím, že je to vážne, môže to viesť k záveru, že demokraciu, ktorú momentálne máme, nedokáže vyriešiť také obrovské problémy ako klimatické zmeny. Ja som presvedčený, že potrebujeme demokraciu na to, aby sme to vyriešili, ale ako to urobiť takým spôsobom, aby väčšina ľudí stále boli na našej dlhodobej agende. To je prvá otázka. Druhá otázka je, vy ste hovorili o deforestácii, strata biodiverzity, to je taká tichá kríza všetci hovoríme o klimatických zmenách, e, zabúdame na obrovský problém straty biodiverzity. A ja mám obavy, že ľudstvo bude trpieť ešte pred klimatickými zmenami kvôli strate biodiverzity, takže tá naliehavosť je obrovská. Otázka nie je, čo musíme urobiť. Viem, že CBD sa tomu venuje a máte úplnú pravdu, že COP 2020 v Číne bude kľúčový. Tá otázka týka rastu populácie, pretože to je ten slon v tejto miestnosti, hlavne keď sa pozrieme na zraniteľné regióny sveta, Ázia, ale hlavne Afrika. Keď sa pozriete na očakávaný naraz počtu obyvateľov, je to ako bojovať nekonečnú bitku. Nebojujeme proti klimatickým zmenám. A myslím, že sa nám podarí nájsť technické riešenia. Čo všetko ostatné, čo sa snažíme riešiť, to je deforestácia, biodiverzita. Ale keď sa pozrieme na obrovský rast populácie v krajinách ako Nigéria a ostatných časti Afriky, tak potrebujeme nejakú politiku. Aj by sme to zvládali, to neznamená, my musíme zastaviť ten nárast obyvateľstva tou rýchlosťou, ktorým, ktorú to narasta dnes. Je to politické tabu, to viem, ale je to niečo, čo musíme riešiť. Ešte moja druhá otázka pre vás. Akú úlohu môže tu zohrávať UNEP? Ďakujem pekne. Pán Ek. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Zolheim, za váš vynikajúci prehľad. Ja mám pár otázok. No, váš príhovor bol taký, že viac menej kreslíte pozitívny obraz o situácii aj o politických hraniciach. Ako bojovať proti klimatickým zmenám, ale potom mi povedzte, že prečo každý rok počujeme o novom rekorde CO2 No, ja to dočítam vždy v správach. To je prvá vec. Alebo prvá otázka. Druhá otázka. Vy ste hovorili o energetike, hovorili ste aj o využívaní pôdy, ale nehovorili ste tak rozhodne o polnohospodárstve. A ja by som rád poukázal správu doktora Steinfelda o chove dobytka, to je taký damoklov meč, pretože FAO predpovedá, že do roku 2050 sa zdvojnásobí produkcia mesa a správa Heringa Steinfelda dospela k výsledku, že už dnes 18,2% CO2 produkuje globálne polnohospodárstvo hlavne kvôli produkcii mesa ako sa venovať tomuto problému. Čína prijela správne kroky na poslednom ľudovom sneme. To povedala, že spotrebu mesa na osobu znížiť na 45 až 75 gramov mesa denne, ale Európa na to nereaguje. Amerika na to nereaguje. Ostatné časti sveta na to nereagujú. Takže problém produkcie mesa, o tom ste nehovorili. A ja by som, mňa by zaujímavala vaša odpoveď. A možno ešte jedna vec. Ste hovorili o odlesňovaní, strate biodiverzity. Som členom delegácie pre juhovýchodnú Áziu, takže Určite sa nechce tu e, udiať zastavenie, skôr spomalenie. Je to spomalenie, ktoré tu možno vnímať, ale odlesňovanie v týchto končinách sveta pokračuje. Ako to zvládnuť? Veď by sme mali povedať, že treba konsekventne e, ukončiť e, odlesňovanie. Nie? Ďakujem. Ďakujeme. Nuž, obraciam sa na vás. Pán Selheim, nech sa páči, ak chcete pohovoriť, nech sa páči. Bolo tu veľa otázok. Otázky to boli e, úžasné. Zodpoviem ich jednu po druhej. Určite by som dal prednosť tomu, keby e, naše združenie bolo agentúrou, ale nebudem si tu míňať na to, energiu. Myslím si, že rozdiel medzi programom a agentúrou je e, zjavný. UNEP e, e, by sa mohlo zmeniť na UN sa zmenil na UN Environment, čo každý rozumie. Ak vy viete ten problém napraviť, učinite z toho agentúru. Ale teraz sa zameriavajme skôr skôr na skutočné otázky pomoci Európe, Afrike, Číne, Ázii, ďalším. Zelené financie sú dôležité, ide o veľké čiastky. Ak sa nám nepodarí veľké čiastky presúvať správnym smerom, tak eh, zlyháme Afrika, Južná Sahara, rozvojová pomoc je menej než 5%, čiže menšie prostriedky v transformácii eh, Číny. Eh, myslím si, že eh, práve rozhodujúce bolo, bola reforma, mobilizácia súkromného systému v Číne. Ide o súkromné prostriedky. Snažíme sa pracovať s veľkými sektormi, eh, s veľkými bankami. S priemyselnou a komerčnou bankou z Číny, napríklad najväčšou bankou tohto typu snahom, v snahe vyhnúť sa najhoršiemu, posúvať sa smerom k zelenej ekonomike od tej hnedej ekonomiky. Môžeme ísť neskôr do podrobností. Máme tu e, veľké partnerské banky, napríklad Rabobank z Holandska, kde stanovujeme praktické programy pre investície zameriavame sa na to, ako nám môžu ostatní pomôcť. Pán Balce, neviem, či treba plýtvať časom na definovanie veci, či sú právne záväzné. Nemôžeme aj tak vysielať políciu na Spojené štáty, aby ich nutili dodržiavať medzinárodné dohody. Ide skôr o politickú, morálnu silu Krajiny chápu, že toto je rozhodujúce. Morálne e, záväzky môžu byť, za, môžu byť postačujúce. Hovorili ste o Nemecku. Vo svete hovorím stále o Nemecku. Napríklad minulý týždeň v Nairobi ľudia súhlasia, že sú tu kompromisy medzi rozvojom vývo- obchodu a životného prostredia. Ja hovorím o Nemecku, pretože Nemecko urobilo najrozhodnejšie rozhodnutie voči e, zelenej ekonomike. Spojené národy potvrdzujú, že na e, vrchu zoznamu týchto krajín je práve Nemecko. Možno Norsko a Švajčiarsko eh, <clears throat> takisto, ale sú to malé krajiny. Nemecko s 80 miliónmi obyvateľov naozaj urobilo rozhodné rozhodnutia smerom k zelenej ekonomike vďaka veľkej a silnej zelenej strane zelených občianskej spoločnosti. Takisto kancelárka, pre ňu je dôležitá táto zelená problematika. Takisto e, e, vrátilo sa to Nemcom nielen v čistejšom prostredí, ale aj v počte pracovných miest. Eh, environmentálne dopity, eh, to všetko v nemeckej spoločnosti eh, vytvorilo veľa pracovných miest, rodinné podniky. Odpovedať a reagovať bude určite čoskoro i Čína. Ďalej potom, či môže demokracia splniť svoje záväzky. No už tak nepochybne je to e, najlepší systém, všetci sa zhodnú. Otázka, či dokáže demokracia e, plniť svoje záväzky, či sú tu iné systémy. Občania sa zaujímajú, ktorý systém je najlepší, v oblasti vzdelávania životného prostredia, tvorby e, kvality života. My ako Európa musíme tu odpovedať e, rozhodne, že demokracia môže plniť svoje záväzky. Negatívny pohľad na svet e, formovaný médiami vedie k negativizmu ľudí. Pozrite sa na američana Stevena Pinkera, popisuje eh, éru po ére, do akej miery sa situácia v svete vlastne zlepšuje. Veľa ľudí si myslí, že minulosť bola s úžasnou, glorióznou epochou. Neuvedomujú si, že v minulosti napríklad e, e, priemerný nádložka života bola 29 rokov, kým ľudia začali žiť vo veľkých mestách, Ehm, bol ten priemer naozaj 29, teraz je to 71 rokov. Juhokorejské ženy očaká, majú očakávanú dĺžku života 90 rokov. Nie ojedinele, ale v priemeri, priemere. Vynikajúci pokrok a je to ehm, celosvetovo ehm, nie ustálená filozofia pretože v, Ameri- v Číne nie je takáto, takýto negativizmus. V USA, v Európe je tento negativizmus. Takže treba opustiť tento negativizmus a zameriať sa na pozitíva Vyriešili sme množstvo environmentálnych problémov v Európe. Pred 20-30 rokmi sme riešili kyslé dažde. My máme teraz situáciu v Norsku lepšiu než pred priemyselnou revolúciou. Po 100 rokov v norských riekach neboli e, lososy, teraz sa tá situácia zmenila ryby sa e, e, vracajú do riek na juhu Norska. Poďte sa na to pozrieť, srdečne vás pozývam. A to nám dáva chuť na vec. Ďalšie úspechy v budúcnosti. Rast populácie, no už tak nemyslím si, že je tabu táto téma, ju diskutovať, byť však treba realistický. Momentálne sú tu len dve oblasti, kde narastá obyvateľstvo, Afrika a Južná Ázia. A to je problémom. Nikde inde e, vidíme, e, nevidíme rast, skôr pokles. Čína už dosiahla vrchol a stav na, začína klesať. Rusko klesá, Japonsko klesá v počte obyvateľov. Takže hovoríme hlavne o Afrike a Južnej Ázii. Osobitne vážny problém je v sahelskej oblasti, kde máme 7 až 8 detí v priemere na jednu ženu. V najzraniteľnejšej oblasti sveta máme 3 až 4 percentný rast populácie. Málo pracovných možností, zlé vzdelanie, obrovská, eh, obrovský počet detí. Jediná odpoveď je, že eh, keď vidíme ekonomický rast a ženy sa vzdelávajú, tak populácia klesá výrazne. Irán mal menej ako dve eh, deti na ženu Bangladeš, takisto 2,4, to je trvalo udržateľná na hranica, vynikajúci pokrok. Henry Kissinger hovoril o, o, o vlastne eh, o neudržateľnom eh, náloži, ale teraz je tu lepší sociálny systém, vzdelanie a populácia je stabilná. Vzdelávanie žien, teda ekonomický rast, to sú hlavné faktory na redukciu. Súhlasím, nie všade v Afrike Populácia je stabilná. V niektorých častiach Afriky je to však veľká problematika a my sa nemôžeme ako Európa brániť len múrmi, treba sa pozerať na zlepšovanie životných podmienok. Sahel je vynikajúca oblasť pre solárnu energiu. Obrovské oblasti len so, s veľkým počtom slnečných dní. rast populácie je naozaj tabuizovanou a komplikovanou tému. Ďalej potom polnohospodárstvo, centrálna otázka pre klímu a pre životné prostredie, pre biodiverzitu, monokultúrne polnohospodárstvo, mnohé iniciatívy k včelstvám napríklad sú zaujímavou problematikou, treba sa pozrieť na typ polnohospodárstva, ktoré nebude také monokultúrne. A jeden z najzaujímavejších e, e, skúseností Andhra Pradesh v Indii transformácia polnohospodárstva založeného na prírodných zdrojoch nordické krajiny, 6 miliónov farmárov. To všetko e, je program založený e, na národných procesoch, chemických e, otázkach hnojív, prístup pesticídy, množstvo vecí môžeme urobiť. Je to kľúčová otázka pre budúcnosť planéty. Budeme potrebovať e, viac potravín, 2,5 e, miliardy, 800, 8 e, miliard na, na planéte. Nevieme, čo zajtra je. Viem, že nevieme zmeniť stravovanie hneď Ďakujeme, veľmi zaujímavé, veľmi vám ďakujeme. Určite budeme mať mo- možnosť eh, hovoriť i pri ďalších príležitostiach, stretnúť sa, e, meniť názory. Tešíme sa na návštevu. Veľa šťastia s vašimi aktivitami. Dúfajme, že spoločné kroky budú mať jasné výsledky. Ďakujeme vám.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

you will have to restrict time. You have yes, Lavia for Florence and Linen for Bonafé. Okay. So this was really interesting, but we are running a bit out of time. We still have two Ešte tu máme dve správy, už nám pomaly e, ubieha čas, máme 40 minút, takže budem veľmi striktná na vaše e, rečnícke bloky. Prvá téma je monitorovací rámec pre e, obehové hospodárstvo. Pustíme sa prosím do toho. Pán Levia bude hovoriť na miesto pána Florenca. Ďakujem. Nahradím kolega, kolegu Florenca, pretože tu dnes nie je. Obehová hospodárstvo je témou zložitou, e, dynamická oblasť, hodnotový e, reťazec sa mení, preto potrebujeme dobrý kompas pre nás politikov, aby sme príjmali dobré rozhodnutia pre trvalo udržateľný rast. Monitorovací rámec je dôležitým nástrojom. Dobre musíme pochopiť, aké opatrenia do akej miery nás ovplyvňujú. Monitorovací rámec nám musí umožniť preverovať, či ideme v dobrom smere, alebo či musíme naše politiky uspôsobovať. Musí to byť založené na holistických indikátoroch. Komisia splnila to, čo nám slúbila, monitorovací rámec pre obehovú ekonomiku. Avšak ten e, súbor indikátorov môže byť považovaný len za prvý pokus o takého komplexného kompasu tento pohľad zdieľa množstvo e, členských krajín. Bol by som očakával, že ten návrh nám umožní merať mieru pokrokov všetkých cieľov a konkrétnych krokov v rámci plánu obehového hospodárstva. Avšak pokrýva to len časť akčného plánu. Hlavné zameranie je v smerom k recyklovaniu, k životným cyklom. Dôležité je e, monitorovať už v počiatočnom čas, štádiu ob, hodnotových reťazcov. Tiež je tu otázka e, efektívneho používania produktov, prevencia, zdrojová efektívnosť, práca so surovinami, toto všetko nepostačuje, alebo nie je dostatočne zohľadnené v, v súbore indikátorov. Ďalšou o, otázkou je zdrojová produktivita navrhovaná na, budúc, na minulom zasadnutí. Absentuje to a preto by nám mohla komisia vysvetliť, prečo to absentuje. V neposlednej miere mi chýba e, prepojenie na Eh, trvalo udržateľné ciele, hlavne cieľ číslo 12. Je tu množstvo špecifických otázok, ktoré by som mohol pomenovať, nechcem však ísť do podrobností. Komisiu by som vyzval, aby revidovala svoje návrhy alebo aspoň pravidelne updateovala, aktualizovala ukazovatele. Z tohoto dôvodu by bolo prínosné úzko spolupracovať s parlamentom a členskými krajinami tak ako nám to ukázali bohaté skúsenosti e, k indikátorom obehovej e, ekonomike. Ďakujem vám v mene pána Florenca. Ďakujem pekne, pán Hlavia. Teraz e, prejdeme k správe pána Karla Heinza Florenca a teda sme prešli a teraz pán Jo Leinen v mene pani Bonafé. Áno, ja som veľmi rád, hovorí pán Olajnen, že môžem príspevok pani Bonafé tu odprezentovať. My sa domnievame, že komisia, prípadne práca komisie, alebo vytvorenie celého radu ukazovateľov nezodpovedá tomu, čo potrebujeme. Čiže tomu rámcu, ktorý potrebujeme sledovať, práve pokrek, ktorý by sme mohli merať holistickým spôsobom. To je tá najdôležitejšia vec. Áno, je potrebné zdôrazniť, že indikátory k tej zvolenej komisie sa viac menej sústredujú len na vytváranie odpadu a recyklácii, čo vôbec nezodpovedá odpadovej hierarchii, ktorá by sa mala zamerať predovšetkým na vznik odpadu. Tieto eh, ukazovatele vôbec eh, neberú do úvahy eh, meranie alebo prerušenie väzby medzi hospodárskym rastom a spotrebou. Preto by sme sa radi spýtali komisie do toho energetickú účinnosť, ako do toho do tej, túto záležitosť chce zapojiť do rámca e, monitorovania s cieľom sledovať a tak ďalej. E, okrem toho naozaj ľutujeme, že neboli zahrnuté ukazovatele pre účinné nakladanie so zdrojmi. Nie sú tu ani ukazovatele, ktoré by merali e, obehové hospodárstvo, pokiaľ ide o cieľe dekarbonizácie a opätovného využitia. My potrebujeme takisto merať aj synergické efekty s obehovým hospodárstvom a takisto aj s ďalšími politikami Európskej únie či už ide o hospodárstvo alebo politiku súdržnosti. Ja by som teda chcela využiť e, príležitosť a spýtať sa komisie, prečo nevytvorila zatiaľ taký ukazovateľ, ktorý by zohľadnil príspevok EÚ k splneniu e, z 12. cieľa udržateľného e, cieľa, čiže tá zodpovedná spotreba. Myslím si, že komisia by mala v spolupráci s členskými štátmi navrhnúť nejaké konkrétne kroky, aby sme zlepšili kvalitu dát, ktorý e, e, sa zbierajú, e, ktoré sa zbierajú a žiadame komisiu o to, aby predložila jasný súhrn týchto ukazovateľov, aby tie doplnila o tie ukazovatele, ktoré ešte zatiaľ nemáme, ktoré zatiaľ chýbajú. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujeme pánovi Lajnenovi za to, že predložila predložil príspevok pani Bonafé. Pán Demesmaker tu nie je prítomný. Chcel by niekto sa k tomu vyjadriť? Pokiaľ tomu tak nie je, tak požiadam pani kolegyňu De Forens z Európskej komisie, aby sa ujala slova. Ďakujem pekne za túto príležitosť. Najprv by som chcela povedať, že komisia naozaj veľmi víta záujem vášho výboru o obehové hospodárstvo a takisto aj o rámec sledovania. Aj my sme toho názoru, že je to veľmi dôležitý nástroj. Radi by sme výboru poďakovali za všetky poznámky, návrhy a komentáre. A tiež by som rada zdôraznila, že aj my sme toho názoru, že prechod k obehovému hospodárstvu a takisto aj sledovanie trendov je veľmi dôležité, že musíme umožniť politikom, aby teda identifikovali do budúcna tie prioritné oblasti, kde je potrebné sa viacej na ne zamerať. Komisia e, navrhla zatiaľ veľmi jednoduchý a efektívny rámec sledovania. Snažili sme sa vytvoriť rovnováhu medzi prílišnou zložitosťou a stručnosťou, čiže snažili sme sa selektívne postupovať. Našim cieľom bolo aj to, aby sme pokryli všetky štyri tematické oblasti akčného plánu pre obehové hospodárstvo z roku 2015. A dovolte mi v tejto chvíli, aby som konkrétne odpovedala na niektoré dopity, ktoré tu vzniesli naši kolegovia z výboru. Niekoľko otázok sa týkalo toho, prečo nie je tu zahrnuté účinné nakladanie alebo využívanie zdrojov. Komisia sa domnieva, že materiálová produktivita a produktivita z hľadiska zdrojov sú veľmi dôležité veci, ale my sme sa snažili do toho vniesť určitú rovnováhu to znamená, že sme sa snažili, alebo že sme sa rozhodli, že sa budeme sústreďovať na udržiteľnú spotrebu, konkurencieschopnosť a inováciu. Avšak tým, že sme vytvorili tieto indikátory, tak sme vytvorili dva porovnovacie zoznamy pre súroviny a pre účinné nakladanie s nimi. Myslím, že sa to veľmi dobre vzájomne doplňovalo. A pozrieme sa na to, ako teraz meriame plnenie udržateľného rozvoja. Ja by som chcela e, poukázať na to, že štyri indikátory, ktoré sme navrhli, sa používajú aj pri sledovaní plnenia cieľov udržateľného rozvoja. Hlavne ide o cieľ 11 e, a 12 a na záver pokiaľ ide o prerušenie vzťahov medzi rastom a spotrebou, je pravda, že tu máme niekoľko indikátorov, ktoré sa týkajú odpadov, avšak eh, podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme sa na túto oblasť eh, zamerali a musíme sa sústrediť aj na to, aby sme získavali čo najlepšiu kvalitu dát. Snažíme sa teda oddeliť navzájom HDP a spotrebu surovín a to vedie k tomu, že sme tu schopní oba aspekty od seba navzájom oddeliť, to je veľmi dôležité, takže vám ďakujem a veľmi sa teším na to, že dospejeme spoločne k záverečnému uzneseniu. Ďakujem pekne a týmto uzatváram tento bod nášho programu a dostávame sa k poslednému bodu. Ide o Limskú Mm, chorobu alebo boreliozu. Máme tu návrh uznesenia. Chcem odovstať teraz eh, eh, slovo eh, spravodajcom. Prvým z nich je Alois Petrla. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Táto choroba, ktorú, s ktorou má osobnú skúsenosť, je veľmi komplikovaná. A znamená čím ďalej, tým väčšiu, väčší problém v EÚ. Počet nakazených narastá a keďže klimatické zmeny ešte urýchľujú rozširovanie tejto choroby. No a, problém je s tým, že sa len ťažko diagnostikuje, alebo nakazený istý čas neviete, že ju majú a kvôli určujú sa rôzne iné diagnózy a mnohí si myslia, že majú inú chorobu a netušili, že majú boreliózu. No a tu vidíme, aký dôležitý, aké dôležitá je spolupráca na európskej úrovni. Máme rozličné postupy, nemáme jednotné smernice a Dôležité v tejto súvislosti by bolo, aby sme e, podnikli niečo ako skupina a rozšírili e, poznatky, aby sme čo najskôr prijali jednotné smernice, ako zastaviť šírenie tejto choroby. No a treba financovať dodatočné metódy diagnostiky a liečby, No a finančné prostriedky pre výskum a vývoj sú nevyhnutné a mimoriadne potrebné. Osem osôb podpísalo návrh uznesenia alebo otázky na zodpovedanie, s ktorým sa obrieceme na Európsku komisiu a sme presvedčení o tom, že e, tie snahy v spoločnom prístupe by pomohli obrovskému počtu nakazených v rámci EÚ. A ja myslím, že to dlžíme európskym občanom. Ďakujem pekne za pozornosť pri tejto otázke. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Pečele. Now, uh, on behalf of Madame Sirku, Mr. Tanasescu, please. Ďakujem pekne pánovi Peterle a teraz uh, kolega Tanas Kuch. Ďakujem pekne. Despre... Ja by som chcel poďakovať všetkým kolegom. Ide o boreliózu, vážnu chorobu, ktorá môže mať až môže vyústiť až do, spr- do umr- usmrtenia. A za posledné dva roky počet nakazených narastol. No a dalo by sa niečo urobiť, avšak nepríjmajú sa ochranné opatrenia, hlavne čo sa týka prevencie. Dôležité je, mm, sú kampane na prevenciu, hlavne tam, kde tá prevencia a rozšírenosť najvyššia, kde je veľa kliešťov. Treba prijímať a realizovať kampane a realizovať financovanie. A ešte niečo na diagnostiku neexistuje štandardované e, štandardizovaná diagnostika a testy nie sú vždy presné. Dôležité, aby sme mali lepšiu koordináciu a podporili výmenu najlepších e, postupov. To je veľmi dôležité na zastavenie šírenia tejto choroby. Ďalšia vec, ja dúfam, že FR e, dá viacej prostriedkov na výskum v tejto oblasti, na hľadanie alternatív, a lepšie, preciznejšie texty. A ešte niečo. Rezistentnosť či antibiotikám to sa čoraz viac objavuje, no a jediným spôsobom, ako liečiť boreliozu, je pomocou antibiotika. To je problém. Ja teda ďakujem všetkým kolegom za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much. Now, Madame Vis- Ďakujem. A teraz pani Wiśniewska ma slovo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, borelioza jest... Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Borelioza v Európskej únii sa šíri, no môžeme povedať, že v Polsku v tomto storočí pre diagnostikované prípady zažívali 10 nárasobný nárast to sú obrovské rozmery, čiže v Európe je už milión nakazených celkovo. Dá sa skutočne povedať, že treba využiť toto legislatívne obdobie, pretože inak budeme svedkami epidémie. Nakazení musia vždy dostať správnu diagnózu, Často sa opakuje, že symptómy sa pripisujú inej chorobe a preto je tá téma taká dôležitá pre ľudské zdravie. A keď sa nám podarí nájsť a dobre postupy, tak niečo to istotne prinesie. Treba uvoľniť a nájsť finančné prostriedky na vedecké štúdie. Možno by sa potom dalo vyvinúť, dalo vyvinúť aj očkovacia látka, alebo nejaké metódy liečby. Dôležité. Dôležitá je rýchla diagnostika samozrejme. Pani Livázi. Ja. Merci, madame la prezident. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. No. Ty si mala ísť, či ja? Pýta sa rečnička. Ja súhlasím s tým prístupom, spravodajcov mojich kolegov, pretože naozaj tu máme veľké starosti. Mali sme nedávno zasadnutie ohľadom sexológie vo Francúzsku a bolo tam strašne veľa demonstrujúcich pred kongresom a to z toho dôvodu, pretože pre nich to je trestný čin neuznanie. A tak samozrejme, že to je veľmi náročná ako choroba. Ja by som toto odporúčanie takisto tu predložila. Čo žiadame? Žiadame harmonizáciu kritérií. Je potrebné, aby kritéria boli rovnaké v krajinách, pretože ako môžete zhodnotiť potom počet eh, chorých osôb, hovoríme na 500 až do 800 tisíc na európskej úrovni, ale vidíte, že nemáme to vôbec upresnené, pretože nemáme tie isté kritéria zavedené. A potom je tu aj problém s diagnostikou, pretože momentálne máme strašne veľa eh, putujúcej tejto choroby pre vo Francúzsku, či už Eliza alebo iné. Mm ktoré robia genetické e, diagnostikovanie, alebo potom máme iné diagnostiky, ktoré sú realizované. Takže musíme harmonizovať, aká je tá najlepšia diagnostika v tejto oblasti. A potom tiež aj liečba. Pretože niektorí majú takú liečbu, druhí majú treba liečbu na báze antibiotík, druhí hovoria, že netreba dávať veľa antibiotík, pretože tam je rezistencia na antibiotika. A potom tam máme e, zodpovedné orgány za starostlivosť o zdravie, ktorí hovoria, že takto. A potom sa pozrieme, že či bude nejaký vývoj v e, klinických dopadoch. Takže ja si myslím, že naozaj je to úlohou Európy, aby vytvorila pracovné skupiny, kde budú ľudia zakomponovaní do tejto siete, aby sme mohli zabezpečiť harmonizáciu kritérií, aby sme videli, aké sú diagnostiky a takisto, aké sú preplacené náklady, pretože máme ľudí, ktorí eh, síce im to diagnostikujú, ale nemajú preplatené náklady a potom treba financovať samozrejme výskum a vedu. Ale ja som veľmi pred prekvapená tým počtom ľudí, ktorí sa cítia zle, ktorí si myslia, že je to eh, taká alebo taká choroba, treba to vyjasniť, eh, tieto stanoviska, aj keď to nie je jednoduché. Ďakujem. Ospravedlňujem sa pani Rizbeno teraz. Nech sa páči, ďakujem. Eh, Adina, teraz ako aj ostatní všetci, každý z nás sa stretávame s Eh, desiatkami, stovkami pacientov, ktorí eh, naozaj nevedia, čo majú robiť. A preto si myslím, že toto je veľmi dôležitá téma. Častokrát je to zatlačené do úzadia eh, našej agendy a pritom je to dôležité, tak ako aj Michel vo Francúzsku len pred troma týždňami sme mali aj demonstráciu vo Belgicku a takisto tam boli experti belgický holandský Luxemburský na základe iniciatívy jednej organizácie, ktorá sídli v Belgicku, teraz Time for Life a oni všetci eh, s týmito ďalšími asociáciami Belgicku alebo v Európu eh, sú šokovaní z toho, čo tu robíme. Častokrát opakujeme tie eh, veci, v ktorých sa veľmi ťažko posúvame dopredu. Toto sú pre nich zásadné veci a preto chcem privítať prítomnosť Lucin, ktorá sa zúčastnila na, našej, na našom zasadnutí, aj keď veľmi ťažko sa ona vôbec presúva, počúva nás. Ona bola veľmi mm, dotknutá tým, čo sa tu vlastne deje. Je jej odvaha naozaj si zaslúži e, obdiv, pretože naozaj častokrát ju obklopuje stenia nepochopenia zo strany všeobecných lekárov, ktorí naozaj nevedia, čo sa deje a potom to bolo aj povedané málo dôveryhodnosti, pretože serologické testy, ktoré sú k dispozícii na trhu, sú není dôveryhodné. Milión pacientov, však to je obrovské číslo v Európe, ktoré trpia na límsku boreliózu, pretože častokrát eh, ich len niečo uštiplo a oni si to neuvedomili. A častokrát eh, na, je to začiatok infekcie, ktorá eh, nespôsobuje ani bolesť, ani nejaké opuchy. A treba si uvedomiť, že toto je text, ktorý je veľmi ambiciózny a ktorý vo svojom oceku 11 vás žiada, aby sme išli ešte ďalej, pokiaľ ide o vystupovanie tejto choroby. A toto chceme explicitne žiadať členské štáty, aby svoje náklady venovali na riešenie klimatka klinických testov, e, rieš, e, realizáciu klinických testov, aj keď budú negatívne e, výsledky. Je to veľmi dôležité. Ja hovorím, že teda ja viem, že hovorím príliš rýchlo a máme ďalšie body dôležité, ktoré sú na programe nášho zasadnutia a treba sa venovať bodu 3 a 4, vede a výskumu. Komisia zohráva veľmi aktívnu úlohu, pretože už teraz vo výške 16 miliónov eur e, financuje práve výskum v oblasti vystupovania tejto choroby a takisto aj baktérie e, snaží sa e, uvázať na trh tieto veci. Takisto žiadame o nový výskumný program a takisto dostatočné finančné zdroje a tiež dostatok spolupráce a vytvorenie siete. Potom druhý veľmi dôležitý bod je to, aby táto choroba bola čo najrychlejšie zakomponovaná na zoznam prenosných chorôb. To je bod 14 a 15 nášho textu. Európska sieť, ktorá by umožnila pacientom, aby mali určité výhody, pokiaľ ide o zdravotnícky systém, ktorý je naozaj masívny a štrukturovaný. Naše uznesenie je na tej tejto úrovni. Pokiaľ ide o Limovskú bereliozu, ako som už povedala, mnoho akadémií, lekárov, mnoho konzervatívcov eh, ju eh, odsúvajú. My chceme vedieť, aby tieto veci, chceme vidieť, aby sa tieto veci vyjasnili, aby sme boli naozaj po boku eh, pacientov, ktorí nás potrebujú, aby sme si ich vypočuli. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pani Rís. A teraz odovzdám slovo pani Dornano. Nech sa páči. Ako spoluspravodajkyňa ja chcem len pripomenúť úlohu Európskej komisie, ktorá by v tejto téme sa mala obmedziť na uh, uverejnenie hlavných uh, línií, pokiaľ ide o dobrú prax v rámci Európskej únie, takisto aj pokiaľ ide o vzdelávanie všeobecných lekárov Samozrejme, ide o to, aby sme uľahčili a podporili dobrú diagnostiku a takisto, aby sme zabezpečili výstupovanie límskej boreliozy. Tieto hlavné línie by mali byť zverejnené, aby nás informovali o úrovni dôveryhodnosti serologických testov, ktoré nie sú konvenčne používané pri takýchto chorobách. Potrebujeme, alebo môžeme zlepšiť aj zhodnotenie vzhľadom na rozšírenie práve týchto e, prenosných chorôb, e, e, hlavne pokiaľ ide aj o cezhraničný prechod vlastne tých, tých, týchto pacientov, ktorí sú postihnutí límskou boreliozou. Pokiaľ ide o úlohu komisie, táto by mala zbierať čo najviac informácií, pokiaľ ide o metódy vystupovania alebo takisto aj liečby, ktoré, ktorá je zabezpečovaná v rôznych členských štátov bez toho, že by sa zachádzala do úloh jednotlivých členských štátov. Musí sa snažiť komisia šíriť osvetu, pokiaľ ide o límskú boreliozu a následne zabezpečiť to, aby e, infekcia, keď sa prejaví až po určitom čase, e, má rôzne symptómy, aby bola Eh, o nej inf- eh, verejnosť informovaná. Je potrebné urobiť určité vedecké závery, ktoré by eh, do toho treba samozrejme investovať viacero miliónov eur, takisto aj do výskumov a takisto aj do vypracovania vakcíny alebo vytvorenia vakcíny proti tejto chorobe. Máme právo vedieť, že či to tieto peniaze sú na, dobre využité. Myslím si, že toto všetko sú tie hlavné myšlienky, ktoré nájdete aj v mojich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. A teraz pani Godin má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja vítam, že váš výbor konečne hovorí o tomto Eh, probléme, pretože je tu veľmi málo politických iniciatív z, z, v oblasti epidemiológie, ako také nehovoriac o tejto eh, chorobe. Preto by sme sa mali spoločne zamyslieť nad tým, aby sme mohli zareagovať na eh, nešťastie tých pa- chorých pacientov a takisto aj na ich rodiny. Pretože toto je, my sme priamo zodpovední na tú, za túto chorobu v Európe, za to rozšírenie. Hovoríme teraz o 1 milión o jednom milióne dokonca viac e, pacientov e, je tu nedostatok prostriedkov a takisto aj verejné orgány nie sú e, nezaujímajú sa o túto chorobu. Toto všetko podľa mňa vysvetľuje nárast počtu límskej boreliózy. Pokiaľ ide o zodpovednosť, možno, že by sme sa mali zaujímavať o aj o masívne presúvanie vtákov v rámci Európy, čo je úzko prepojené takisto aj s, výskytom moskytov, s výskytom e, rôzneho hmyzu, e, tiež e, insekticídy, insekticídy, ktoré sú používané v, proti týmto chorobám a takisto aj to, že vlastne vtáky sú odolné voči chemickým takýmto prostriedkom. Predtým boli toho ušetrené hlavne v mestských a primeských oblastiach. Tiež e, akási lekárska dezertifikácia na území, e, kde naozaj límska borelioza zažíva nárast. E, tomu by sme sa tiež mali venovať. Takisto vystupovanie tejto choroby, ako aj prístup lekárskej starostlivosti. Toto sú dva, dve základné priority. Pokiaľ ide o túto chorobu, mali by sme zabezpečiť spravodlivosť, pretože to nie je zabezpečené. Plnohospodári by mali mať túto chorobu uznanú ako chorobu výrobu eh, s mm, eh, chorobu z povolania a preto by sme mali nájsť naozaj prostriedky, aby sme mohli účinne bojovať proti tejto chorobe. Pokiaľ ide o e, všetky tieto otázky, e, ja som ich poslala ako ústne otázky a teraz očakávam odpovede, aby som mohol la, e, takisto o nich poreferovať v rámci môjho volebného okrsku. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz odovzdám slovo ešte ďalším rečníkom. Má niekto záujem? Um... No, v tom prípade dostane slovo komisia. Pani Molnár, máte slovo? Pedna na otázky alebo zareagovať, zareagovať. Ďakujem pekne za záujem výboru o túto dôležitú tému aj za všetky otázky. Táto choroba je jednou z najčastejších chorób, ktorú prenašajú kliešte. Epidemiológia je nejasná kvôli faktorom ako diagnóza, ne, nejasnosť symptómov a rozdiel v diagnostických postupov v celej Európe, tak diagnóza zatiaľ nebola notifikovateľná len v niektorých obmedzenom počte krajín EÚ Teraz sa poskytnem aktuálne informácie súvisiace konávacích aktov komisie o cezhraničných hrozbách pre zdravie. Bude to prijaté zajtra a nákazlivé choroby a špecifické zdravotné otázky budú podliehať epidemiologickému dozoru. No a toto nové rozhodnutie sem patria nákazlivé choroby, ktoré sa nedávno vyskytli vrátane eh, línskej neuroboreliózy a epidemiologické informácie a údaje budú zhromažďované použitím európskeho systému DESI, ktoré eh, prvý príslušná európska agentúra vzdielanie informácií použije štandardizované eh, definície a to umožní porovnávanie údajov, údajov a pokrok v prípade epidemiologických situácií. Táto, toto zdieli nové vedecké informácie, ako už bolo povedané, no a Európske centrum pre prevenciu chorób a kontrolu. A či sa týka iných aktivít, komunikácia a šírenie osvety, ECDC sa venuje tiež týmto témam. Oni zverejňujú informácie o rímskej borelioze a rovnako e, zverejňujú oznámenia, infografiky a či možné formy ochrany pomocou letákov, prezentácií, plagátov. Oni tiež pracujú na jednotných metodách diagnostiky a revidujú dostupné informácie o tejto téme. To je tiež uvedené v správe e, výskumná oblasť. Je tiež uvedené niekoľko projekty, ktoré sa zaoberajú línskou boreliózou a komisia podporuje tak základný výskum, výskum ako aj rozvoj nových e, metód diagnózy a eh, mm, očkovacích látok. Eh, Porujeme to z nášho výskumu a programu pre výskum a inovácie 2017 eh, FP7 a tiež Horizon 2020. Viaceré z týchto projektov už boli uvedené a ja rada zodpoviem teraz na ďalšie otázky súvisiace s týmito aktivitami. Ďakujem pekne. Then... Ďakujeme pekne. Toto končilo naše diskusie. Ja vás upozorujem, že lehota na pekanie pozornosti návrhov je to 6. júna o 11.00 a v septembri sa bude pravdepodobne hlasovať na výbor, takže ďakujem pekne. Tým sme sa dostali na koniec nášho dnešného zasadnutia. Ďakujem pekne a želám všetkým dobrú chuť.